Ja sa cítim byť zaviazaná voči našim občanom a nesúhlasím s touto pasážou. Ďakujem pekne, kolegyňa Köstinger. A teraz e, na systém catch aj. Čiže prvá má slovo kolegyňa Rojtová. Pán